Chers collègues, bonjour. Dobré ráno, kolegovia. Myslím, že väčšina poslancov a členov e, tohto výboru je už prítomná. Označujem teda schôdu za otvorenú. Pripomínam cieľ e, tohto stretnutia. Ide o ustanovenie predsedníctva e, v tomto vyšetrovacom výbore o emisiách automobilového priemyslu taktiež zvolenie e, predsedu, podpredsedov podľa článku 118 a 204 rokovacieho poriadku. Pristúpime e, teraz k voľbe podľa poriadku. Najskôr zvolíme predsedajúceho a potom podpredsedov. Ešte máme niekoľko trvalých e, členov, e, ktorí, e, pardon, dočasných, ktorí nahradia e, trvalých. Pán Bin Kamper bude nahradený pani Klun. Ďalej. Pani Montero de Aguiar tu nahradí pán Gambus. To je za EPP. Ďalej u socialistov máme Masima Pavličiho, ktorého nahrádza Nikola Danti. A za skupinu e NF máme Georga Majera, ktorého nahrádza Mario Borgezio. Dúfam, že to všetci berete na vedomie, nie sú s tým žiadne problémy. Ešte si overíme, či máte pri sebe hlasovacie kartičky. Budeme ich totiž potrebovať. Takže Musíme si overiť, e, či máme dostatočný počet prítomných, či sme uznašania schopní. Máme viac ako 12 e, členov prítomných, e, takže teraz budeme skúmať kandidatúry na post predsedu tohto výboru. Kto chce kandidovať na post predsedu? Nech sa páči. Pán Sevdans, ďakujem, pani predsedajúca, v mene socialistov a demokratov by som chcel nominovať Kathleen van Bremta ako predsedničku. Ďakujeme. Sú, prosím, ešte nejakí ďalší kandidáti? Pán Karinč. Ďakujem, pani predsedajúca. V duchu všeobecnej spolupráce v Európskom parlamente EPP nenamieta voči nominácii pani Van Bremt na post predsedničky tohto výboru, ale Chcem jasne uviesť, že skupina EPP urobí všetko preto, aby sme zabránili tomu, aby sa tento výbor stal akousi honbou na bosorky buď e, voči priemyslu, automobilového priemyslu alebo voči dieselovej technológii, kde máme porovnateľnú výhodu oproti ostatným subjektom celého sveta. E, bolo by nevhodné postaviť automobilový priemysel proti životnému prostrediu. Európa potrebuje pracovné miesta, aj priemysel a my to musíme zosúľadiť aj s potrebami životného prostredia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Skupinu socialistov e, sme si vypočuli, tí navrhujú pani Katlin van Bremt ako predsedničku. skupina sa pani van Bremt, či súhlasí s touto kandidatúrou. Áno. Takže pristúpime Teraz e, k ďalšiemu kroku. Konštatujem, že kandidátka e, vyplnila e, svoju, svoje vyhlásenie o finančných záujmoch. Môžeme preto prejsť k voľbe. Vzhľadom na to, že máme len jednu kandidátku, navrhujem, aby sme pristúpili k voľbe aklamáciou. Donc personne n'ayant réclamé le... Nikto nežiadal hlasovanie eh, tajnou eh, voľbou. Teda blahoželáme pani Van Bremt k jej zvoleniu do funkcie predsedníčky. Blahoželáme jej k takejto rýchlej voľbe a pozývam ju sem za predsednícky stôl. Moja úloha týmto skončila. Good morning, uh, dear colleagues. Um, Dobré ráno, kolegovia. Nebudeme prednášať e, prejav, ale chcela by som vyjadriť poďakovanie za podporu všetkých politických skupín. Môžeme vás e, ubezpečiť, najmä kolegov zo skupiny EPP, ale aj z ostatných, skupín, ktorí sú súčasťou tohto veľmi e, významného vyšetrovacieho e, výboru, že budem e, pristupovať k svojej funkcii predsedničky veľmi transparentne, otvorene všetci, aj na úrovni predsedníctva, aj koordinátorov, aj všetkých riadnych členov budú, bude mať prístup k informáciám. Ja súhlasím, že tento výbor musí zaujať rozumný prístup, aby dokázal pracovať eh, čo najefektívnejšie a aby sme dosiahli to, čo chceme dosiahnuť a aby sme zajistili, že do budúcna dosiahneme lepšie plnenie a implementáciu európskej legislatívy v praxi. Ďakujem. Teraz pristúpime k eh, voľbe podpredsedov. Ako tu už zaznelo, sme uznášania schopní Myslím, že sa to nezmenilo. Myslím, že nie sú žiadne námietky k nomináciám náhradníkov. Pýtam sa, kto kandiduje na post prvého podpredsedu. Pán Karíš. Ďakujem, pani predsedníčka. V mene skupiny EPP by som chcel navrhnúť Iva Beleta. Ďakujeme. Pán Belet, súhlasíte? Áno, súhlasím. Sú, prosím, nejakí ďalší kandidáti za iné politické skupiny? Nie. Súhlasíte teda, aby sme aklamačne potvrdili voľbu pána Beleta? Ivo, prosím, poď si prisadnúť sem ku mne. Mohli by sme to vlastne vypovedať po holandsky, ale nebudeme. Well, it's Flemish, but... Um... Vlastne po flamsky, nie po holandsky. Okay, then I can go to the election of... Ďalej pristúpime k voľbe prvé, druhého podpredsedu. Máme nejakých kandidátov? Nech sa páči, pán Henkel. Ja by som chcel navrhnúť v mene skupiny ECR pána Marka Demesmákera. Súhlasíte, pán kolega Demesmáker? Isté, že súhlasím. Sú prosím nejakí ďalší kandidáti e, za iné politické skupiny? Zdá sa, že nie. Súhlasíte, aby sme potvrdili voľbu pana Demesmakera aklamačne? Mark, prosím, e, poď sa posadiť sem k nám. But this is not the natural coalition of the Flemish uh, <laughs> parliament. In the future. In the future. <laughs> Other... Can I now move for the Pristúpime teraz eh, k voľbe tretieho podpredsedu sú, prosím, e, nejakí kandidáti na tento post? Pani Miria Kylonen, vážna pani predsednička, vážení kolegovia, GUNGL chce navrhnúť pani Katarínu Konečnú, aby bola zaistená rodová vyváženosť a jazyková vyváženosť. Žiaľ, vašim jazykom vám neviem odpovedať. Pýtam sa pani konečne, či súhlasí. Áno. Sú prosím nejakí ďalší kandidáti? Zdá sa, že nie, preto navrhujem, aby sme potvrdili voľbu pani Konečnej aklamačne. And please join us um, Yes, absolutely. <laughs> okay, can I go for the election of the last and the fourth? Teraz sa pristúpime k voľbe eh, posledného štvrtého podpredsedu tohto výboru. Pán Eckhout, nech sa páči. Dobré ráno. Teší ma, eh, že je tam eh, toľko holandských hovoriacich, preto navrhujem niekoho iného. Naša skupina chce navrhnúť pani Karimu Dali ako štvrtú podpredsedničku tohto výboru. Pani Dali, súhlasíte? S touto nomináciou áno, súhlasím. Sú, prosím, nejakí ďalší kandidáti, nejaké ďalšie návrhy? Zdá sa, že nie. E, preto najprv by sme potvrdili e, voľbu pani e, Dali aklamačne. Well, colleagues, um, amazingly smooth. Um... Bol to veľmi hladký proces, kolegovia. Čiže, pani kolegyne, poďte sa posadiť sem k nám. Dear colleagues, um, the only thing that... Um, Jediná vec, ktorá ešte nás eh, delí od eh, šalky kávy sú ohla- oznámenia. Chcem oznámiť, že ďalšiu schôdza výboru prebehne v útorok 22. marca od 15. hodiny do 18.30. schôdza koordinátorov a predsedníctvo e, určí program e, na zvyšok roka. My im predložíme návrh. Máme však pred sebou naozaj veľa práce v najbližších týždňoch, pretože musíme vytvoriť e, aj metodiku postupu, koho budeme prizývať na naše stretnutia, ako budeme pracovať. To je ešte dlhodobý proces. Najskôr však prebehne sú za koordinátorov, konkrétne v Štrasburgu na budúci týždeň vo štvrtok 10. marca od 10. hodiny až e, tesne do hlasovania v pléne. Budete informovaní, dostanete informáciu od sekretariátu, kde presne sa to uskutoční, ale prosím, zaznačte si to do kalendára. Teda prvá schôdza výboru prebehne 22. marca. Program sa e, bude prejednávať na schôdzi koordinátorov okrem iného koordinátori rozhodnú aj o ďalšom postupe, ktorého sa budeme držať pri práci v tomto výbore. Aby sme mohli zorganizovať schôdzu koordinátorov, je dôležité, aby každá politická skupina oznámila svojho koordinátora sekretariátu aj predsedničke. To by nám veľmi pomohlo pri zvolávanie organizácií schôdze koordinátorov. Ďakujem všetkým a uvidíme sa 22. marca.